budú vznesené výhrady, platia tieto nominácie za potvrdené. Zahraničný e, výbor predložil opravu jedného z textov, ktoré navrhuje parlament. Je to nariadenie 596 z roku 2009 Európskeho parlamentu a rady o úprave niektorých právnych aktov súvislosti s regulačným postupom s kontrolou. A potom nasleduje dlhý zoznam čísiel. Tie nebudem čítať. Môžete si to nájsť na stránke Európskeho parlamentu, tam, kde nájdete odkaz Seance on Direct. A teraz pracovný plán 19. januára.